Mes chers collègues, Je vous propose de commencer nos travaux. Dobre, my sme začali, kolegovia, trošku meškáme, ešte tu nemáme všetkých. Niektorí dnes ráno ťažko vstávali. Boli. Takže dnes ráno od 3 čtvrte na 10 asi na 3 čtvrte hodinu budeme mať vypočutie podpredsedu Vidala Kvadrasa a generálneho tajomníka Klausa Veleho, ktorí nám prídu predstaviť e, dva projekty kúpy nehnuteľnosti Európskeho parlamentu. Jedna, jedna budova je v Bruseli, druhá je v Štrásburgu. Náš spravodajca Karl Mayer sa tým zaoberá. Navrhujem, aby sme neotvárali diskusiu po tom, čo si ich vypočujeme s tým, že sme dostali všetky podklady len včera ráno, nemali sme si to čas prečítať. Ale na druhej strane vyzve, vyzvali sme ich, aby nám to prezentovali a potom náš spravodajca navrhne, aby sa uplatňovalo nariadenie, podľa ktorého môžeme požadovať e, dať stanovisko a teda to nám dáva dva týždne na to, aby sme preskúmali tieto podklady a potom sa vyjadriť. Včera sme sa na tom dohodli a podľa mňa je to takto rozumné. Sú tu body, ktoré sme mali prebrať včera popoludne, ale nemali sme tu spravodajca, takže máme dneska dopoludne, ktoré bude dosť e, náročné. Pokúsime sa to prejsť e, a vyriešiť rýchlo. Samozrejme, ak to bude potrebné, tak diskusia bude hlboká alebo hĺbková. A navrhujem hneď, dáme slovo Jean-Luc Deaneovi a Annie Jensen. To sú dvaja spravodajcovia k vlastným zdrojom, k finančnému výhľadu. Mali sme včera veľmi hĺbkovú výmenu medzi koordinátormi o spôsobe, akým naša delegácia vníma tému vlastných zdrojov. Myslím, že, spravodaj, že spravodajcovia nám dajú teraz taký svoj, uh, svoje zhrnutie, takže dám slovo Jean-Luc Dejanehovi. E. Pravdou je to, že včera e, v rámci rokovania koordinátorov sme načali túto tému vlastných zdrojov Máme túto tému ako bod programu a e, treba si uvedomiť, že 5. septembra v rámci našich kontaktov s radou ohľadom viacročného plánu téma bola vlastné zdroje spravodajcovia spolu s predsedom. Takže e, toto celé stretnutie e, sa, e, za, sa zaoberá vlastne touto témou. Predovšetkým chcem zdôrazniť tú skutočnosť, že komisia na základe všeobecne formulového návrhu týkajúce sa viacročného finančného rámca. To už je hotové. Okrem toho komisia koncipovala 5 dokumentov, ktoré sa zaoberajú legislatívnymi otázkami a jednou z nich sú vlastné zdroje medzi iným aj otázkou vykonávacích predpisov s tým súvisiacich. návrh zvýšenia vlastných zdrojov toto zvýšenie by malo pochádzať čiastočne z DPH a e, zo zdanenia finančných transakcií. Komisia navrhla aj, aký podiel z týchto daňových zdrojov e, e, by mal plynúť do toho balíka vlastných zdrojov. Ak dovolíte jednu poznámku DPH a daň z finančných transakcií, práve z hľadiska e, toho všeobecne koncipovaného návrhu, je, je, je faktor, ktorý pozostáva z, zo zložky E, národných zdrojov a vlastných zdrojov. Podiel DPH by mal plynúť do tej časti, ktoré sa týka vlastných zdrojov. Podľa nás ten daňový základ e, ten daňový základ, alebo z akých daní, aký podiel má plynúť na vlastné zdroje, to je vec, ktorú treba dohodnúť. Treba si uvedomiť, že EPS e sa musí ujasniť svoje stanovisko, aké bude hájiť voči rade. E, následne budeme koncipovať správy e, a iniciatívy, pridržajúc sa tej našej vytýčenej línie. Samozrejme, budeme zohľadňovať podnety aj z iných výborov. Ako som povedal, e, kľúčové e, budú e, tie pramene financií z DPH a zo zdaňovania finančných transakcií. Včera na zasadnutí koordinátorov padol následovný návrh Naša východisková pozícia v rokovaní s radou bude nasledovná. Parlament pri koncipovaní ďalšieho MMF bude sa chcieť pridržiavať zmluvy o EÚ. To znamená, že európsky rozpočet by sa mal odvíjať od vlastných zdrojov. Posledných 10-15 rokov toto nevždy bolo dodržiavané a parlament je toho názoru, že treba sa vrátiť k tejto tradícii, tak povediac. Budeme e, e, mať celý rad stretnutí s národnými parlamentami a e, my budeme sa pridržiavať toho stanoviska, že podmeníme e, naše odobrenie MMF e, tým, aby e, skutočne ten rozpočet sa odvíjal od vlastných zdrojov. Jedno súvisí s druhým. A takto to bude musieť byť prezentované aj na Rade ministrov pre všeobecné veci. Čiže očakávame kvalitatívny prelom v oblasti e, vlastných e, zdrojov. Samozrejme, potrebujeme sa dozvedieť viac o tom, e, čo uzamýšľa komisia a aj parlament si musí pripomenúť tie linie, ktoré doposiaľ hájil v tejto oblasti Komisia eh, už detálnejšie rozpracovala DPH eh, a eh, zdanenie finančných transakcií a čo by to mohlo priniesť. S tým sa treba oboznámiť. Pokiaľ však nedvojde k dohode, povedzme ohľadom zdanenia finančných transakcií, alebo ak nebudem mať istotu, že okrem DPH by mohli byť ďalšie e, daňové mechanizmy, ktoré by mohli byť prínosom. To by samozrejme znamenalo e, pre nás, že treba sa ešte viac sústrediť na tú tému vlastných zdrojov. Komisia navrhla 60 Podľa nás je to minimum, ktorý treba schváliť ruka v ruke s MMF. Včerajšia diskusia o rozpočte poukázala na to, aká je e, slabá Európa a, a my v porovnaní s členskými štátmi e, sme úplne závislí od rozpočtových príspevkov. A je tu ešte jedna vec, na ktorú chcem poukázať. Veríme, že komisia nám dokáže predložiť relevantné informácie a to čo najskôr, aby sme my vedeli e, prezentovať Eh, ako treba nakladať s tými vlastnými zdrojmi. Eh, často sa hovorí o eh, výške toho národného dôchodku. Vlastné zdroje, ktoré sú vyzbierané do vyzbierané na úrovni členských štátov, tie by mali priamo plínuť do európskeho rozpočtu. A, e, a to by malo byť nás prospech aj rozpočtovania na úrovni členských štátov. To je taký pragmatický pohľad na vec e, aj keď to možno znie veľmi hypoteticky, ale treba presadzovať ten komunitárny postup. Musíme e, pozdvihnúť E, znalosti aj na úrovni národných parlamentov e, ohľadom toho, ako tieto finančné toky fungujú. E, verím, že to, čo sme sa dohodli včera, bude presunuté aj ďalej. Jean-Luc, ďakujem. Äh, ďakujem. Pán äh, Dahan sa vyjadril k tomu generálnemu rámcu. Hovoril o tom, ako, e, e, konci, e, ako koncipovala komisia návrh ohľadom vlastných zdrojov. Ide o vlastne dva piliere DPH a stanenie finančných transakcií. Od toho sa bude odvíjať aj naša práca. A myslím si, že toto by malo byť prebraté aj na tom zasadnutí 5. decembra. Určite si spomínate na tú správu z výboru SURE, e, kde sa hovorilo o, e, o tej otázke. A tam sa hovorilo o vlastných zdrojoch. A, e, a už a e, skutočne treba e, sa zamyslieť do detajlov ohľadom zdanenia finančných transakcií, ktorý, ktoré môže byť novým prameňom plynúcim do vlastných zdrojov. A toto je téma, ktorú e, treba prebrať na Rade ministrov pre všeobecné záležitosti. Komisia e, prezentovala dva návrhy ohľadom zdanenia finančných transakcií. A to len na základe e, e, požiadavky EP e a viacerých členských štátov. Existuje návrh smernice o zdanení finančných transakcií. Samozrejme, výbor EKON sa bude ten, tým zaoberať, ale náš výbor rozpočtový tiež by mal koncipovať stanovisko týkajúce sa toho, ako táto daň z finančných transakcií by mohla byť eh, vhodným eh, premeňom pre eh, vlastné zdroje. Vlastné zdroje zna, prinášajú určitý stupeň stability. Istotne treba si ujasniť, aké kritéria musia byť naplnené. Okrem toho, čo som E, prezentovala. Ešte komisia e, má predložiť návrh nariadenia, ktorý je technickejšieho charakteru, to znamená, aká metodika, aké e, postupy, aké mechanizmy zdaňovania finančných transakcií by mali byť uvedené do života. To znamená, aj k tomu bude treba zaujať stanovisko Výbor ŠUR eh, formuloval určité princípy eh, v rámci správy z vlastnej iniciatívy ohľadom vlastných zdrojov. A vieme, že takáto eh, takéto stanovisko pred nejakými rokmi formuloval náš súčasný predseda výboru, pán Lamasur. A to, čo vtedy uviedol vo svojom dokumente, je mm, aktuálne aj dnes. V podstate ide o zníženie príspevkov z členských štátov, ale musíme bať jasne E, formulované, skade e, e, by mali pochádzať zdroje nášho rozpočtu. Malo by byť jasné, akou metodikou to bude upravené, aby bola teda zabezpečená určitá stabilita. Je dôležité poukázať na určité všeobecne platné princípy vzťahujúce sa na vlastné zdroje. A ako som povedala, E, treba teraz venovať veľkú pozornosť e, tej daní z finančných transakcií. EÚ sa musí rozhodnúť o tom, či takúto daň chce alebo nie. A o tejto konkrétnej otázke bude e, sa pojednávať vo výbore EKON. Ja by som uvítala skutočne podnety aj od členov tohto výboru, pretože ide o vece, s ktorou sa budeme dlhší čas boriť do budúcnosti. Ďakujem pani spravodajkňa Goran Ferm. Ďakujem, pán predseda. Ja budem stručný, pretože s uspokojením konštatujem, že máme širokú dohodu medzi spravodajcami a našou skupinou o tom, ako riešiť túto tému. Vlastné zdroje sú veľmi dôležitým princípom pre nás, ale tiež si myslím, že by sme mali diskutovať taktiku, musíme byť pragmatickí, ak chceme dosiahnuť nejaké výsledky, takže možno by sme nemali príliš zaťažovať našu prácu princípmi a ústavnými argumentami, ale v podstate mali by sme byť skôr praktickí. A na to je potrebné, aby sme preskúmali všetky argumenty do hĺbky. Podľa mňa môžeme pomôcť členským krajinám znížiť ich, svoje, ich vlastné príspevky z hrubého národného e, dôchodku a tento návrh komisie, čo by znamenal pokiaľ ide o zníženie príspevkov členských krajín. Myslím, že toto by bolo veľmi dôležité. Tiež by bolo veľmi dôležité, aby sme mali nejaký pracovný dokument alebo niečo takého druhu, kde by sme objasnili, čo parlament doteraz e, k tomu povedal, pretože sme objasnili niekoľko veľmi dôležitých princípov, ale možno sú tu ešte nejaké nedorozumenia v členských krajinách, napríklad princíp rešpektovania finančnej situácie v členských krajinách. Nechceme nezávislú, nezávislý daňový orgán EÚ a takisto princíp rozpočtovej neutrality pre občanov a daňových poplatníkov. Musíme to objasniť predtým, ako začneme rokovať, tak aby všetci vedeli, z čoho vychádzame. A tiež si myslím, že z praktických a politických dôvodov je veľmi dôležité, aby sme boli čo najbližšie k návrhu komisie, aby sme spojili s nimi naše sily a našli širokú alianciu v tom praktickom prístupe. Tiež je dôležité, aby sa um, komisia sústredila na daň z finančných transakcií to je, a na DPH, ale vieme, tieto zdroje sú veľmi kontroverzné, takže mali by sme mať túto tému otvorenú aj pokiaľ ide o iné zdroje. Napríklad daň z energií, o tom sa bude hovoriť e, neskôr počas tohto stretnutia. A dovolte mi ešte povedať, že okrem celej tejto diskusie o vlastných zdrojov, nové zdroje pre tieto vlastné zdroje musíme tiež prediskutovať a na to nezabúdajme. Ďalšie témy k príjmom vo výbore napríklad, e, čo ohľadom toho príjmu z na základe DPH, princíp na základe zlia alebo rabatu. Takže to len pripomínam, sú tiež dôležité témy a nesmieme na ne zabúdať. Ďakujem. Ďakujem, Goran. Lajos Bokroš. Thank you very much. Um, I made my uh, views uh... Ďakujem pekne slovo. Ja som sa včera absolútne jasne vyjadril na zasadnutí koordinátorov. Mám pocit, že je mojou zodpovednosťou tiež to vysvetliť aj ostatným členom rozpočtového výboru. Aj keď väčšina členov výboru koordinátorov aj členov tohto výboru bude so mnou nesúhlasiť, ale je to moja zodpovednosť voči mojej politickej skupine. Obávam no, sa, že to, čo povedal pán Jean-Luc Dehaene, je trošku momentálne iné, iné, ako to bolo včera, respektíve ako to, to čo dnes povedal iné ako včera a ja som si zapísal dve dôležité vety, kde on povedal, že žiad, viac e, vlastných zdrojov cez Úniu bude predstavovať nižší rozpočet. E, v tom, to je pravda, ale to momentálne nie je také dôležité, ale pre členské štáty je najviac dôležité, aká, aké bude daňové zaťaženie pre nich a preto všetky suverené vlády si potom vypočí, budú počítať, či už to bude cez rozpočet, či mimo rozpočtu, budú, musia vedieť, koľko daňových príjmov musia získať, aby mohli mať v jednotlivé členské štáte nejaký príjem. A druhá vec, čo povedal, je, že vlastné zdroje, ktoré vyspierajú členské štáty, predstaví väčšiu možnosť eh, či pre národné rozpočty. Aj keď ja veľmi rozpoč- rešpektujem Jean-Luc, to nie je pravda, pretože keď vezmeš do úvahy dve veci, rozpočtovú neutralitu, alebo tu ešte lepšie povedané eh, neutralitu daňovej záťaže, lebo keď chceš povedať, že nechceš viacej zaťažovať občanov ani hospodárstvo, ako také, A keď potom zavedieš nejakú novú daň, ktorá nepôjde cez národný rozpočet, ale rovno cez európsky rozpočet, ale aj tak sa to musí vy, vybrať ešte v, na úrovni národného hospodárstva členských štátov, tak potom to bude fungovať len vtedy, keď dovolíš tomu, tomu národnému rozpočtu aby prakticky e, zabezpečil daňové zníženie, komerčné zníženie daní. Čiže nie je možné tým pádom tak týmto spôsobom tvoriť rozpočet, lebo to množstvo, čo vytvoríte mimo rozpočtu, to práve nahradí to, čo sa vytvorilo vnútri rozpočtu. A keď aj bude nejaký nadbytok alebo prebytok rozpočtu, tak to sa tiež na, na tom nič nezmení. Čiže to je jednoduchá matematika. A okrem toho, a teraz je toto už politické vyjadrenie, e, bez ohľadu na to, ako to nazvete alebo sformulujete, je to jednoducho porušenie základných práv fiskálnej zvrchovanosti členských štátov a preto to členské štáty nechcú mnohé. Určite dvonkoncom s tým nesúhlasí britská konzervatívna strana, o ktorých možno, že niektorí z vás môžu povedať, že na tom nezáleží, ale pre mnohé iné krajiny to dôležité je. A to je v podstate skutočná podstata diskusie. Nie je to, že či to bude zdaň z finančnej transakcií, alebo DPH, alebo aký zdroj chceme využiť. Ja som absolútne otvorený aj diskusii o daní z finančných transakcií, ale nie ako nástroj na dobitie bateriek rozpočtu EÚ, ale ako spôsob napraviť problémy bankového sektoru, čo je podľa mňa oveľa dôležitejšie než to, akým spôsobom sa budeme snažiť slúžiť účelu vyplnenia jednotlivých zmluv, ktoré majú veľmi tento neistý koncept vlastných zdrojov. No samozrejme, že potom táto koncepcia, či táto diskusia e, vracia k tomu, že či veríme v postup výborový alebo postup medzivládny a ja by som bol skôr za medzivládny. Ďakujem pekne. Ďakujem, bolo to veľmi jasné. Ďalší rečník. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes del... Ďakujem pekne. Ja si myslím, že mali by sme zbrať na pamäti, koľko máme času. musíme pracovať s tými nástrojmi, ktoré máme a využiť súčasnú možnosť či príležitosť, pretože nie každý deň, kedy máme na stole nejaký návrh eh, komisie na stole a môžeme mať diskusiu o týchto vlastných zdrojoch. Čiže návrh komisie je dôležitý, lebo už konečne nejaký je. Ale zároveň aj eh, je, ešte treba vysloviť túžby, Myslím si, že mali by sme aj my pripraviť nejaký návrh, nemali by sme pracovať predsa len s návrhom komisie. Napríklad skupina SND si myslí, že mali by sme to rozpracovať, pretože návrh obsahuje už termín dane z finančných transakcií mm, a určite aj budúce parlamenty budú o tejto veci veľmi diskutovať, pretože to bude veľmi dôležitý krok, ale táto finančná daň či daň z transakcií, to nie je jediná. Potom je tu ešte x rôznych možností eh, v daň v oblasti energetiky alebo v iných oblastiach. Je treba prejednať rôzne druhy, rôzne druhy daní, ktoré sú tu k dispozícii. Treba na všetky eh, sa dôkladne pozrieť, takže mali by sme sa teda chopiť ako Európsky parlament iniciatívy a nemali by sme len tuto sedieť a študovať návrh komisie. Že ja by som navrhla, aby spravodajcovia a všetci, čo sú do toho zapojení, aby naozaj teraz sa chopili tejto príležitosti, lebo máme na stole dobrý návrh na vlastné zdroje, to je fajn, ale to bude aj tak trvať veľmi veľa času, kým to niekam dojde, ale využíme túto možnosť, kým ju máme. Ďakujem. Na toto budú reagovať e, spravodajcovia. Vítam podpredsedu Vidala Kvadrasa, ktorý práve prišiel a bude hovoriť e, o svojom návrhu. Možno počkáme na to, kým príde pán Klaus Vele. Pán predseda, problém je to, že ma upozornili, že mám prísť dnes ráno, len včera večer a vo výbore pre priemyselné otázky sa bude hlasovať o 10. o správe, ku ktorej som spravodajcom, takže tam musím byť. Ale ak by ste súhlasili, pán predseda, môžem teraz predložiť svoje pripomienky, pretože sú skôr politické. A potom pán generálny tajomník vám poskytne všetky rozpočtové a technické podrobnosti na vaše zváženie. Dobre, pán podpredseda, aj my sme dostali e, tento, tieto podklady len včera ráno a vzhľadom na takéto lehoty, ktoré nám predpisuje byro, chceli sme to urobiť čo najskôr. Takže navrhujem kolegom, aby sme na chvíľu prerušili diskusiu, ktorá je zaujímavá a dôležitá. O vlastných zdrojoch budeme o tom hovoriť neskôr. A využijeme príležitosť nášho podpredsedu, aby nám predstavil návrh eh, rozšíreného predsedníctva a potom budeme pokračovať v diskusiách a potom hlasovať. Pán podpredseda. Eh, mm. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže prvá vec, ktorú by som chcel byť, je poďakovať za príležitosť prísť do vášho výboru z mojej pozície, keďže pracujem na určitej konkrétnej práci v parlamente, prichádzam sem dosť často, aby som robil vysvetlenia vo výboru pre rozpočet, ktoré sa týkajú z eh, mojich eh, oblastí, za ktoré som ja zodpovedný a spolu s kolegom Janim Pitelom mám na starosti politiku budov. Ako som povedal už predtým, Včera večer mi to bolo len povedané, že mám dnes sem ráno prísť. Tak um, sa ospravedlňujem, že musím ísť hlasovať do výboru pre priemysel, čo znamená, že môžem teda hovoriť len krátko a budem musieť čoskoro odísť. A takže teraz som ale k dispozícii výboru pre rozpočet. Jeden tajomník potom príde neskôr a vysvetlí výboru veľmi konkrétne projekty, dva konkrétne projekty v politike budov. Ide o dva projekty, ktoré predsedníctvo schválilo jednomyselne na dvoch rôznych e, schôdzach. Jednom z týchto projektov je budova B v Štrasburgu, nákup budovy B v Štrasburgu A ďalší budova je budova Montoyer 70, tuto v Bruseli. Tá bola schválená 14. novembra. To sú dva projekty nákupu budov, ktoré spadajú do našej stratégie v manažmente budov alebo správe budov, ktoré parlament schválil a aj výbor, v rozpočet, výbor v rozpočet to tiež schválil. Takže chceli, vlastne my získame, alebo chceli by sme kúpiť tie budovy, ktoré už e, využívame, tak aby sme optimalizovali naše zdroje a zároveň aj získali priestor pre zlepšenie našich pracovných podmienok. Takže v prípade budovy B v Štrasburgu z e, finančného hľadiska, je táto operácia priaznivá a umožní nám získať viac kancelárskych priestorov, aby sme mohli zlepšiť pracovné podmienky pre poslancov. Čiže mm, najprv sa teda vytvorí alebo uvoľní kancelársky priestor, bude k dispozícii priestor pre ombudsmana. Aj a ďalší kancelársky priestor, ktorý bude k dispozícii poslancom. Potom tá budova B, nebude úplne slúžiť len poslancom Štrasburgu, ale výrazne zlepší situáciu z hľadiska kancelárskych priestorov v Štrasburgu. Čo sa týka Montoa je 70. Toto je budova, ktorú už využívame momentálne. A máme dohodu so súčasným vlastníkom, že obnovíme nájomnú zmluvu, pričom máme opciu e, odkúpiť túto budovu. Takže tieto dva projekty, ktoré vám budú čoskoro predstavené detailne, mm, sa po, sú považované za zaujímavé podľa predsedníctva. Ceny sú dobré a dúfame, že teda výbor pre rozpočet ten, tieto projekty podporí. Okrem týchto dvoch konkrétnych budov ešte by som chcel uviesť eh, nejaké všeobecné poznámky, respektíve okrem týchto dvoch eh, projektov. Na poslednom stretnutí našho predsedníctva som povedal, že je úplne podstatné, aby tu bol dialog medzi predsedníctvom a výborom pre rozpočet eh, o akýchkoľvek projektoch. A tento dialog by mal byť mal prebiehať hladko a prebiehať v vhodnom čase. Ale tieto otázky sú zase natoľko komplexné a zároveň aj to všetko veľmi dlho trvá, pretože celé tie postupy sú pomerne pomalé, eh, tak eh, sa môže stať, že sa ako keby dojde teda k posunu určitých fáz, kým sa pripraví celý projekt a zároveň, aby sme zároveň informovali výbor pre rozpočet o všetkých informáciách, tak aby mohli prijať správne rozhodnutie. Niekedy tam môže dojsť k posunu. Takže chcela som vás uistiť, že výbor pre rozpočet si je vedomý respektíve Predsedníctvo si uvedomuje, že my chceme, aby výbor rozpočet bol informovaný neustále a aby sme o ňom aby sme s ním diskutovali o veciach detailne. Čiže aby sme zabezpečili, aby náš politický záväzok bol splnený do maxima. Ja som chcela len vám toto objasniť, pretože pre nás je absolútne podstatné, aby členovia tohto výboru vedeli, že vaši kolegovia v predsedníctve chcú pracovať s vami tých najlepších podmienok. Toto som chcel len úplne povedať e, tak jasne, ako sa to len dá. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pánovi podpredsedovi za tento jasný prísľub. Samozrejme, že my sme veľmi spokojní e, e, so vzťahmi, ktoré už dva roky s rozšíreným predsedníctvom máme a využijem vašu prítomnosť, aby som vám povedal, že snaha parlamentu na to, aby návrh rozpočtu bol prísny vzhľadom na súčasnú situáciu a, a snahu ostatných inštitúcií a členských krajín. Toto bolo ocenené na rade, pretože v konečnom dôsledku to je jediný rozpočet, kde nebola neboli žiadne problémy v zmierovacom konaní minulý týždeň medzi parlamentom a radou. Rada ocenila, že od návrhu rozpočtu na rok 2012 v čítaní minulé leto parlament predložil a schválil návrhy, e, ktoré išli smerom dolu rozpo v rozpočte parlamentu, teda vynaložil dodatočnú snahu a to bolo ocenené. Quiero, por supuesto, agradecer el... Nuž. Samozrejme, chcel by som vyjadriť poďakovanie za vynikajúcu prácu eh, s Majou, čo, ktorá je osobou, ktorú komunikujeme v, o tejto otázke a ona je našim, našim styčnou osobou pre výbor s rozpočtom, tak, výbor pre rozpočet. Takže ešte by som chcela uvieť takú filozofickú poznámku. Výdavky a investície to nie je to isté. V časoch krízy musíte rozlišovať medzi investíciou a výdavkami a predsedníctvo niekedy navrhuje také operácie, ktoré, pretože sú príliš drahé, možno ľud, môžu ľudí znepokojovať e, v situácii finančných problémov. Avšak my vždy postupujeme s tým výhľadom alebo s tým názorom, že keď robíte investície aj počas krízy, tak sa to potom v budúcnosti prejaví ušetrením, úsporami. Ďakujem, pán podpredseda. Samozrejme, keďže sme dostali tieto podklady včera, potrebujeme čas, aby sme si ich preskúmali. Ďakujem za mm, vaše slova a budeme uplatňovať e, nariadenie, podľa ktorého rozpočtový výbor vydáva stanovisko. Keď kým nepríde... Vy, ty teraz odchádzaš? Dobre, takže Pani spravodajkyňa, chcete využiť prítomnosť e, pána podpredsedu, aby ste mu povedali tie osobitné body, ktorých sa bude týkať vaša práca? Ďakujem. Takže úvodom dobré ráno vám všetkým. E, chcem sa poďakovať e, pánovi Vidalovi Kvadracovi. Spolupráca s ním prebieha e, vynikajúco a za to, že tie podklady prišli, e, prišli tak neskoro, on za to skutočne nemôže. Domnievam sa, že ten, ten postup príslušných zložiek EP za e, veľmi neprimeranú a odsudenia hodnú. E, tí za to môžu, že sa veci ku nám dostali tak neskoro. E, v nedelu v nedelu e, úplne náhodou bola moja asistentka v kancelárii a tam našla nejaké materiály. No a v podstate vie, vieme, že to zmierovacie konanie bolo až do tretej rána, čiže e, podpisovanie sa oneskorilo a to všetko sa nabalovalo a preto tie e, podklady dorazili až včera. Takže Eh, jednoducho o 11. Eh, tieto podklady eh, opustili tých, ktorí sa museli k tomu vyjadriť. Takže do budúcnosti ja ako spravodajkyňa verím, že že budem vedieť e, nejako lepšie odpovedať. E, volajú mi kolegovia liberáli a tak ďalej. E, samozrejme, mám prehľad o tom, o čom sa diskutuje, ale nemám nič konkrétne v rukách, aby som mohla povedať, že z tohto vychádza vlastne administratíva EP, tá je pre nás smerodatná. No a ja nemôžem sa spoliehať len na nejaké, dovolím si povedať, klebety alebo údajné informácie. Ja musím veci dostať tou oficiálnou cestou. No a do budúcnosti budem žiadať a trvať na tom, aby rozpočtový výbor v prípade projektov, ktoré, o, ktorých sa prebe, o ktorých sa hovorí, už už roky a vieme, že, e, vieme už dosť dlho, že končí nájomná zmluva týkajúca sa budovy na ulici Montoje. Čiže toho času bolo dosť, aby e, sme sa mohli tým zaoberať. A sú to dôležité veci, treba mať na to čas, aby sa to dôkladne analyzovalo. A je nevyhnutné, aby náš výbor dostal, dostal tie podklady skôr. Ak budem takáto dôrazná voči komisii, tak budem rovnako dôrazná aj e, voči e, administratívnym zložkám tu v parlamente e, treba ešte upozorniť na to, že ešte pred štyrmi týždňami nám bolo povedané, že Montoje 70 neprichádza do úvahy, chceme Montoje 50 a jednoducho 51. A v podstate e, ja som rýchlo dala dokopy sily, aby som sa oboznámila s tým, že čo je vo veci, vraj je 70 príliš drahá, vraj e, to je stará budova, nie je renovovaná, je renovovaná a potom o 14 dní na to, e, tak list, ktorý dostal náš predseda No a e, zrazu sa objavila informácia, že 51 neprichádza do úvahy, že to už padá a ja som pritom e, zodpovedná spravodajkyňa za túto vec. Zrazu úplne v počítačovom systéme e, sa stratila zmienka o Montoje 51. Ja musím veľmi rázne a, a dôrazne e, e, vyjadriť nespokojnosť s takýmto postupom. Ja mám k obidvom budovám veľmi veľa otázok. Uvediem niekoľko príkladov mojich otázok. Tej, to je 70. Samozrejme, ja vytvorím zoznam otázok, ale teraz len, taký, len e, taká pochuťka E, musíte si uvedomiť, že 250-stranový e, dokument, e, ktorý, kde sa hovorí o miliónových sumách, to nedokážem spracovať. Nikto to nedokáže spracovať a je nehorázne a až drze, ak to niekto od nás očakáva. No a buď môžeme zaplatiť 250 eur na meter, za meter štvorcový e, plus ešte i e, vložiť peniaze do renovácie. Zdá sa, že e, ide o budovu, ktorá je, ktorej cena je veľmi predražená. V podstate majiteľ v podstate ten majiteľ to ani nechce predávať, veď má vynikajúceho nájomníka, ten sa volá Európsky parlament. No a e, v podstate e, sme postavení pod tlak, že 31. E, tohto decembra tohto roku končí nájomná zmluva a to je nôž na krku. A skutočne máme ešte veľmi veľa otázok, máme veľa nevyjasnených bodov a to musí byť vyjasnené. Potom môžeme zaujať nejaké stanovisko, môžeme sa k tomu vyjadriť ako rozpočtový výbor. Musím povedať, že v tejto chvíli som e, rozčulená a pobúrená z toho poterajšieho postupu v tejto veci. Myslím si, že e, e, musíme vedieť veci od, odargumentovať. A ja skutočne nemám žiadne fakty ohľadom potrieb E, ja viem, že treba 205 modulov pre frakcie, e, niečo vyše stovky pre sekretariát a potom ešte je e, požiadavka pre tretieho asistenta a pre praktikantov. Ale ja neviem, koľko je to celkový počet ľudí, koľko ľudí, ak teda kúpime tú budovu, Monto je 70, ja neviem, koľko ľudí tam má ísť, ja nemám konkrétne čísla. No a ja, ja skutočne skutočne neviem, aké, aké sú tie požiadavky navyše. Chýbajú mi odpovede. Budem teda stručná. Ja si myslím, e, e, že e, rozpočtový výbor, predsedníctvo tohto výboru by malo by malo vyjadriť veľkú nespokojnosť voči administratíve EP v súvislosti s týmto postupom a e, skutočne e, e, ja tie otázky, ktoré mám, spíšem do zoznamu a tie postupíme na administratívu EP. A samozrejme, my budeme v určitom horizonte príjmať rozhodnutie. Myslím si, že netreba to rozoberať do ďalšej hĺbky, pretože by to bolo pritvanie časom. Ďakujem. Ďakujem vám. Náš kolega Harton a Bokroš vám zatlieskali, oni požiadali o slovo. Ďakujem vám, pán podpredsed, vám, pán podpredseda, môžete odísť a z, teda z toho, čo bolo povedané, usudzujem, že my budeme uplatňovať článok 179 k tomu, ako sa vyjadríme k tomuto návrhu, ktorý sa nám dostal neskoro. Teraz navrhujem, aby sme prijali toto rozhodnutie, aby sme týmto ukončili túto tému. Budeme o tom znovu hovoriť a budeme mať potom dostatok času a potom pozveme pána generálneho tajomníka a, a pána podpredsedu. Takže tým pádom sme vyriešili tento bod a môžeme prejsť k... Tým pádom sme prebrali 21 a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Dávam slovo pánovi Hartongovi, aby hovoril o vlastných zdrojov. Už nebudeme hovoriť o budovách. Takže kolega, pán kolega, máte slovo. Voorzitter, we gaan van inderdaad gebouwen naar... Vážený eh, pán predseda, hovorili sme o budovách, o daniach, eh, takže teraz eh, sa vráťme k tej pôvodnej téme. Ja hovorím, v tej súvislosti sme ho, s tou témou vlastných zdrojov sme hovorili o daniach. Daniach nie sú príjemná vec, Určite e, nie je to nič zábavné. Treba upozorniť na to, že dane sú e, vlastne e, uvalené na plecia občanov vládami. EÚ nemá žiadnych daňových poddaných, lebo je to národná kompetencia. Politik. Úžasná politická diskusia, ktorú môžeme ešte obohatiť, ale ja to nebudem robiť. existujúcou diskusiou v niektorých krajinách, ale nie vo všetkých, pretože máme e, právnu diskusiu, rozdiel medzi občianstvom a národnosťou. To je veľmi pekná diskusia, ale bohužiaľ to presahuje naše rozpočtové kompetencie. Pán Godmany si žiadalo slovo. You, Ďakujem. A ja by som chcel niečo povedať na margo tejto témy. Prvá poznámka je, e, sú veľmi zlé počty. Strana 5 návrhu, tam je tabuľka. A musím povedať, že tie čísla sa veľmi neodlišujú od čísiel, ktoré poskytla komisia pred letom. 40,8 miliard. Viete, matematický aspekt je veľmi dôležité ak e, z tých dvoch potenciálnych daní sa získa menej peniazy, tak e, cieľ nebude naplnený a vlastne bude sa ukazovať na nás prstom, že nezabezpečili sme financie na tie veci, ktoré sú potrebné. Po druhé, už e, po druhý rok v slede my, parlament musí 100% podporiť čísla, ktoré predložila rada Určite to tak bude aj budúci rok a ďalší rok. A čo to znamená? Zrejme e, parlament e, naplánuje zvýšenie ako platieb, tak aj záväzkov, aby boli naplnené ciele Európa 2020 a rada bude tvrdošine e, trvať na svojich číslach. A ako to skončí? No, jednoducho nenaplníme ciele pre rok 2020 a nebude dosiahnutá e, primeraná úroveň vlastných zdrojov. Čiže to je dosť silný dôvod pre zmenu systému. E, stratégia Európy 2020 e, Vieme, že implementačné obdobie tých cieľov 2020 začne 1. januára 2018. To sú dva roky a obávam sa, že to nevyjde. Tretí bod. Čo sa týka obidvoch navrhovaných zdrojov daní, e, v prípade e, e, mojho domovského štátu musím povedať, že ten dopad týchto daní sa bude veľmi líšiť od štátu k štátu. Uvediem, čo tým myslím. Čo urobiť s tými nižšími sadzbami DPH? Vraj tie nižšie sadzby DPH budú vylúčené z toho navýšenia 1% e, pri DPH. Vraj tie nižšie daňové sadzby nebudú do toho spadať. Musíte si uvedomiť, že existujú e, štáty, ktorí majú úplne špecifické štruktúry e, tých položiek, na ktoré sa vzťahujú nižšie sadzby DPH. A tá matematika vás nepustí. Po druhé, alebo po štvrté e, e, zdaňovanie finančných transakcií. E, mnohé štáty znížili bankové dane a to nie sú 100% 100% dane z finančných transakcií. Poznám 3-4 štáty, ktoré uvalili nie 0,1%, ako tvrdil pán Levandovský, ale vyššiu sadzbu. Ak sa uplatní 0,1 ako daň z finančných transakcií. Navyše k tej dani, e, ktorá e, sa v prípade bank už zvyšila, e, tak to nebude fungovať a už e, musíte si uvedomiť, že tá, tá, tá navýšená daň to súvisí s tým konsolidovaným daňovým základom. Ak dáme transakčnú daň 0,1 na tú, e, na, na tú zvýšenie daňového zaťaženia vyplývajúce z konsolidovaného základu dane, tak potom to bude mať, e, ktoré, to bude mať neblahé následky na rozpočtový deficit členských štátov. Inými slovami, táto, táto otázka je veľmi komplikovaná a musím povedať, e, že to je to bude herkulovské dielo pre našich spravodajcov zvládnuť e, takéto e, e, takéto pramene pre vlastné zdroje. Viete, ak otvoríme Lisabonskú zmluvu, narazíte tam na článok, že európsky rozpočet je financovaný z vlastných zdrojov. Bodka. Ale nenájdete, nenájdete tam radu, ako to zabezpečiť. Ďalej je v Lisabonskej zmluve napísané, e, že ohľadom vlastných zdrojov e, rozhodujú výlučne členské štáty na základe svojej ústavy, svojich zásad. No a to je tvrdý oriešok. Vôbec nezávisím tú úlohu našim spravodajcom, ktorí majú túto tému na starosti. Veľa šťastia im prajem. Ďakujem za dôveru a povzbudenie, ktoré dávate našim spravodajcom. A posledný rečník je pán Šurian. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že keď sa pozrieme na túto, tieto problémy z pohľadu občana, tak eh, potom je to úplne iné. Jedno, že aké to budú dania, aký to bude zdroj, pretože to musí jednoducho občan zaplatiť. A keď hovoríte, že európsky rozpočet nemá byť súčasťou národných rozpočtov, tak e, možno, že tento prístup je správny, ale v momentálnej situácii ministri financií nebudú musieť e, jednoducho ešte viacej z si vlastne um, zhoršovať rany, ktoré už majú v rozpočtoch. Takže keď sa pozriete na túto situáciu celkovú, aby sme dosiahli um, nulovú rovnováhu, respektíve nulovú súvahu, teda, teda tzv. rozpočtovú neutralitu, tak ehm, ja neviem, že či vôbec si to nikto dokáže vôbec predstaviť, pretože ja som dosť pesimistický z toho, že či vôbec si to nikto vie predstaviť, že členské štáty by súhlasili s niečím takým, že aká bude výška takejto dane, o ktorej, o ktorú, o ktorú, o ktorej vlastne rozhodne ehm, Európsky parlament alebo Európske inštitúcie Eh, či by tiež bolo želateľné pre nás, aby sme nejakým spôsobom eh, diskutovali o tom, akým spôsobom zvýšiť alebo znížiť túto daň. Takže keď sa pozrieme na ten spravodlivé rozdelenie záťaže, a tiež keď sa pozrieme na tie nástroje platby z, na báze hrubého národného dôchodku, tak čo, ponecháme to alebo nie? Ak to ponecháme, tak e, keď to nezrušíme, tak zmena oproti dnešku bude malá. A pretože v podstate, keď hovoríme o malom percente, tak e, budete aj tak musieť robiť, e, e, budete musieť použiť čas prostriedkov z národného rozpočtu. Takže aj tak si neviem predstaviť, že členské štáty alebo aspoň niektoré z nich by súhlasili s tým, aby sme my úplne získali úplnú a tou autonómiu v tomto rozhodovaní. Samozrejme, že pokúsiť sa môžeme, musíme sa pokúsiť, a bude určite tomu predchádzať x rôznych fáz a určite možno, že za niekoľko parlamentných období sa nám podarí dosiahnuť tejto otázke dohodu aj s členskými štátmi. Ale keď budeme aj dosahovať nejaký krok vpred, tak eh, by to mal byť taký krok, ktorým by, ktorého by všetci mali mať radosť. Ale keď tu hovoríme, že nedojde k reforme vlastných zdrojov a k Lisabonská zmluva nebude, mm, ako nedostaneme to do Lisabonskej zmluvy, respektíve nezabezpečíme jej uplatňovanie, keďže to tam už je, tak potom ja si kladiem otázku, že kedy napokon z, e, z, kedy dojdeme, alebo akým spôsobom chceme zabezpečiť ďalšie fungovanie Európskej únie. Členské štáty Ehm, si hneď veľmi, veľmi ľahko ako sa zbavia svojej, svojej povinnosti. Čiže keby sme mali vlastný zdroj, tak to by bolo super pre členské štáty, lebo by nemuseli už toľko prispievať. Avšak e, my máme dosť taký tvrdý prístup, e, čiže, alebo prísny prístup, obmedzený prístup, takže musíme trošku takticky uvažovať, e, ale musíme mať tiež aj potom nejaký náhradný plán k dispozícii. Ďakujem. Začali ste pesimisticky váš príspevok, ale ten záver bol konštruktívny. Takže obraciam sa na spravodajcu Veľmi stručne. Máme nabitý program, takže nechcem hovoriť príliš dlho. Všeobecne prístup, ktorý predkladáme, je taký, že by sme sa ho mali držať počas prvého stretnutia. Niekoľko bodov, ktoré odzneli. Na ne by sme mali reagovať. Je jasné, že návrh komisie nie je taký, že to bude 100% vlastný zdroj. To znamená, že vždy to bude rovnováha na základe národných e, príjmov, národného dôchodku. To sa bude musieť vypočítať. Ale myslím, že tento prístup je realistický a môžeme ho podporiť. Inými slovami, Komisia navrhuje dôležitý krok smerom k vlastným zdrojom. Mm, druhý bod, vždy sa to zdôrazňovalo, je ťažké dosiahnuť dohodu. Vlastné zdroje môžu byť zavedené na základe jednohlasnosti, ktorá musí byť potvrdená všetkými parlamentami, pokiaľ ide o suverenitu, vlastné európske zdroje by boli potom odsúhlasené národnými parlamentami, ktoré by ich mali schváliť. Čiže nie je pravda, že Európsky parlament alebo európske inštitúcie budú schopné definovať sadzby autonómne, na základe ktorých by toto všetko potom pokračovalo. A po tretie, a myslím, že už som to povedal vo svojom úvode, z praktického hľadiska daň samotná, nezávisle na tom, či hovoríme o novej sadzbe DPH alebo dane z finančných transakcií, musíme sa veľmi pozorne pozrieť na túto daň, ktorá je toho základom, pozrieť sa na to, ako z praktického hľadiska sa budú riešiť otázky vlastných zdrojov, ale otázka e, sa bude riešiť vo viacerých výboroch. A ešte poznámka na záver, keď hovoríme o vlastných zdrojov. To, čo komisia navrhla, by bolo taktickou chybou, ak by na našom prvom stretnutí s radou sme začali tým, že budeme hovoriť o tom, aký typ zdrojov a tak ďalej. Myslím si, že by sme mali na, podporiť návrh komisie, pokiaľ ide o značný nárast vlastných zdrojov a vlastné zdroje, tak ako ich navrhuje komisia, sú pre nás podľa mňa v poriadku, pretože chceme zahájiť diskusiu ako takú, chceme predkladať návrhy k alternatívach toho, čo povedala komisia. Ak to urobíme, tak sa nikdy nedostaneme dopredu toto by sme nemali riešiť teraz. Mali by sme brať ako východiskovú pozíciu návrh komisie, uvedomiť si, že toto je materiál, ktorý sa týka vlastných zdrojov. Nebudeme schopní mať veľké slovo v implementácii samotnej. Teda musíme zabezpečiť to, aby komisia sa jasne vyjadrila v diskusiách a budúce alebo ďalšie fázy, ak tu budú návrhy e, ešte iné ako tie od komisie, ak tieto sa stretnú s odporom, tak musíme povedať, že my máme alternatívy a nie je dôvod, aby sme hovorili, že nechceme diskutovať o vlastných zdrojoch. Takže toľko komentár z mojej strany. Ann? Mm-hmm. Også gerne sige tak til de øh, første udmeldinger. Ja by som tiež chcela vyjadriť svoje poďakovanie kolegom za ich príspevky. Všetkým je nám viac ako jasné, že toto je mimoriadne zložité, ako to aj povedal pán spravodajca. Myslím si, že potrebujete jednomyselnosť na rade, parlament tiež musí dať k tomu svoj súhlas. Takže nemôžeme s, hneď teraz len tak povedať, že môžeme my začať uplatňovať nejaké dane alebo vyrobovať dane, ale e, musíme zlepšiť existujúci systém, pretože ten systém, ktorý existuje, nie je dobrý, pretože obsahuje množstvo rôznych výnimiek a podobne. A keď chceme e, vidieť, e, aby sa udialo to, čo e, sa má prijať v viacročnom finančnom rámci, a keď sa už aj pozrieme na tú atmosféru do rokovaní, jednoducho nie je to v poriadku, potrebujeme nejaký trans, transparentnejší systém a určite potrebujeme takúto daň z finančných transakcií. Myslím si, že keď sa pozrieme napríklad na také, tá, taký Londýn, tam je veľké e, som sa deje obrovský objem týchto obchadov, ob, obchodov, čiže to by neboli len E, nie sú to teda len britské firmy, ktoré sú obchodované na, na londýnskej burze. Keby to bola táto daň z finančných transakcií, tá, to by sa týkala, ja neviem, dánskych penzijných fondov a podobne. Čiže my sa musíme pozrieť na naše, e, na, využiť naše možnosti pri návrhu komisie a musíme preskúmať, aký by bol dopad takéhoto návrhu a tiež musíme určiť, že či súhlasia s kritériami, ktoré máme my pre naše vlastné zdroje. Tiež si musíme vypočuť to, čo hovorí alebo na stanovisko rady. Súhlasím s niektorými predrečníkmi, že musíme byť tiež otvorení rôznym iným možnostiam, iným alternatívam, ak sa ukáže, že sa, nám, e, že sa na rade stretneme s totálnym odporom voči tomu návrhu, ktorý momentálne máme na stole. Osobne som veľmi nadšená z toho nového návrhu DPH alebo zdroj z DPH. Myslím si, že to by bolo celkom dobré východisko. Keby sme toto dostali do chodu, to by bolo naozaj dobré. Ale tiež si myslím, že v neskoršej fáze potom musíme byť otvorení aj takej možnosti, aby sme mohli napríklad využiť eh, daň z energií a podobne ale to je všetko len východisko zatiaľ. Súhlasím teda so stratégiou, ktorá sa tu navrhuje e, v návrhu komisie a využíme tento návrh komisie ako východiskový materiál e, s tým, že väčšina v Európskom parlamente už e, má výsledky osobitného výboru a na báze rôznych eh, uznesení sme už eh, parlament, sa parlament tým eh, vyjadril, aké má stanovisko tomu, aby rada vedela, že čo si vlastne parlament ako taký myslí. Predseda, ďakujem pekne kolegovia. Ďakujem aj spravodajcom. Samozrejme, že rokovania budú mimoriadne tvrdé. pretože všetci si veľmi, veľmi dobre uvedomujeme, aké ťažkosti sú pred nami a vôbec dohoda, e, e, základná otázka je, že či vôbec dosiahneme nejakú politickú dohodu, ako nám tu pripomínali niektorí kolegovia. Pretože zvrchovanosť v otázkach daní je čiste na úrovni členských štátov. To znamená, že keď jedného dňa by sme dosiahli dohodu, čo dúfame, že jedného dňa to nastane, tak to bude môcť e, vstúpiť do platnosti len keď budeme mať absolútnu jednomyselnosť medzi 27 parlamentami, vládami a Európskym parlamentom. Čiže jedného dňa snáď sa tam dostaneme. Ale len preto, že to je tvrdé a dosť ťažko, ťažko pravdepodobné, to ešte neznamená, že to nestojí za pokus tí z nás, ktorí boli trošku skeptickejšími, mm, prebačte, že sa takýmto spôsobom vraciam k svojej osobnej skúsenosti, ale v 80. rokoch sme, tu sme prijímali nových členov a ja som bol spravodajcom výbore pre rozpočet a otváral som túto otázku a ja som obišiel všetky jednotlivé hlavné mesta, aby som sa stretol so všetkými rozpočtovými výbormi jednotlivých národných parlamentov, aby som im povedal, že my vidíme takto problém a išiel som sa ich spýtať, čo si vy o tom myslíte. Každého jedného som obišiel a v tom čase bol predsedom výboru Januš Levandovský a jeho prístup bol taký, že ale toto je jednoducho nemožné Mus, čiže musíte byť trošku takým snílkom, aby ste si mysleli, že sa dostanete, alebo jednoducho e, tvrdým, aby ste niečo pretlačili, ale povedal, že dobre, ja, ja, ja som tiež taký ako ty, pojem s tebou. Je to síce trošku e, to trochu šialené, ale ako nie je to pravdepodobne, e, nebolo to úplne beznádejné. Bolo to aj celkom napokon účinné to naše cestovanie po tých e, rozpočtových výboroch. Prakticky jediný výbor, ktorý s nami bol ochotný rokovať, bol rozpočtový a potom sa nám podarilo presvedčiť aj komisiu, potom aj komisára Levandovského a potom on pripravil návrhy A potom vlastne sme sa z e, záchodu učili, že niektoré členské štáty celkom boli otvorené diskusie a potom 20. októbra sme mali medziparlamentnú konferenciu o európskom rozpočte, kde sme si vypočuli viacerých zástupcov národných parlamentov, ktorí hovorili, že v podstate neboli úplne proti diskusii na túto tému. Čiže už e, prvý krok je urobený, vieme, že to bude dlho trvať, e, Vieme, že tu máme spolo, tú absolútnu jednomyselnosť ako dosť veľký problém, ale mm, žiaľ, kríza e, nám kvázi pomohla v tom, že vlastne každý je opatrný a každý dáva, musí dávať pozor. Ak máte v nejakej krajine nejaký zdroj, ktorý použijete na niečo, tak to má hneď vplyv na niečo iné. Takže musíme postupovať veľmi opatrne, využiť naozaj zdravý rozum, byť veľmi taktickými a proste otázka je, že teda teraz je loptička na strane rady a jednoducho, aby sa to celé udialo, tak e, parlament e, sa môže teda držať len na vrhu komisie v tejto chvíli. Ja si myslím, že to neznamená, že musíme absolútne teda e, totálne ísť potom návrhu komisie, ale ako už bolo povedané, je to výborné východisko pre našu prácu. A keď budeme pra- veľmi dobrý základ spolupráce s ostatnými inštitúciami na báze tohto návrhu komisie. Čiže e, opäť hovorím, že loptička je na strane rady a teraz je na rade, aby každý minister povedal, že na mňa to má taký a taký dopad, preto som za to, som proti, chcem, som za iné riešenie, som za dve iné podobne, každý sa jednoducho vyjadrí. Môže byť, že tam budú nejaké iné potenciálne návrhy. Myslím si, že toto bude jednoducho taktika. Čiže dať eh, rade teraz eh, priestor. Eh, my budeme mať na stole to, čo máme na stole teraz od komisie a uvidíme, ako sa budú veci na rade vyvíjať, uvidíme, aké vyskočia problémy, ktorá krajina má s čím problém, ktorá daň im spôsobuje aký problém. Takže takýto taktický prístup, ktorý navrhli spravodajcovia, ktorý podľa mňa má dosť širokú podporu, toto je podľa mňa veľmi rozumný prístup. Takže ešte raz by som vám pripomenul, že musíme sa pripraviť na budúcu výmenu názorov, keď budeme mať e, trio s predsedníctvom rady 5. decembra. Je to trošku taký nezvyčajný postup, ale takto to bolo ustanovené, kde vlastne predstavia naše stanovisko naši spravodajcovia, čiže na rade bude ich výmena názorov a bude zaujímavé sledovať aká je situácia, kde je viac, viac väčšia váha v akých otázkach, ktorá delegácia má aký názor. No a potom uvidíme, akým spôsobom aj my si rozdelíme naše právomoci s výborom pre eh, menové otázky, pretože celý tento balíček pokrýva viacero eh, textov, čiže jeden sa týka všeobecnej stratégie, jeden sa týka vývoj vzd, zdroja zhrubého národného dôvodku, dôchodku a potom sú to samotné texty, ktoré sa týkajú finanč, dane z finančnej transakcií a ďalšia časť, ktorá sa týka možnosti využitia dane z pridanej hodnoty ako vlastného zdroja. Takže z hľadiska princípu zavedenia tejto dane z finančných transakcií je gečným výborom práve výbor EKON. Samozrejme, že my budeme mať tomu stanovisko, ale čo sa týka už potom alokovanie niektorých z týchto daní na rozpočet, je to rozpočtový výbor, ktorý má zodpovednosť. Takže my budeme musieť to stanovisko pripravať spoločne s výborom EKON. A čo sa týka DPH, na to sa budeme teda musieť pozrieť aj my. Takže máš pravdu, že musí to byť ešte aj v súlade s e, komunitárnym právom, takže uvidíme, akým spôsobom e, si rozdelíme teda kompetencie s ekonom. No už e, záver zo včerajšieho stretnutia koordinátorov bolo taký, že návrhy Korana Ferma, ktoré sa týkajú prípravy pracovného dokumentu, ktorý by v podstate mal zosumarizovať, o čo vlastne ide a kde by boli zhrnuté všetky pozície parlamentu na báze nášho uznesenia z roku 2007 a správy Garigu, ktorá bola schválená vo výbore Šure. A tiež aj s názorom komisie. Chcel by som povedať komisii, že čoskoro budeme potrebovať aj vaše odhady, ktoré ste už aj urobili podľa jednotlivých krajín, aké to bude mať na nej dopad, lebo keď budeme rokovať s radou, pre nás je užitočné už mať eh, kúsim predstavu o tom, že aké by mohli byť dopady na členské štáty. Samozrejme, že ja dôverujem alebo verím s ministrom financií, že oni, keď oni budú vysvetľovať svoje vlastné um, čísla a názory, ale bolo by dobre, keby sme to už aj my niečo mali predtým v ruke. Takže ďakujem týmto pekne a týmto máme možnosť túto tému ukončiť. Ja by som ešte teda požiadal Reimera, aby stručne povedal, ako to vyzerá z hľadiska e, rokovaní o potreb, finančných potrebách e, projektu ITER. Hovorili sme o tom aj včera čiastočne a dnes popoludne budeme tiež o tomto mať nejakú diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Myslím si, že to bolo absolútne správne. Napokon sa to aj podarilo aby sa rozpočet 2012 e, oddelil od diskusie o financovaní projektu ITER. Myslím si, že niekoľko mesiacov sa rada venovala otázke dofinancovania vo výške 1,3 miliard eur a ja by som to bolo takýmto spôsobom vyjadrené. Celková suma teda asi 6,5 miliard eur do roku 2020, čo má byť dokopy ten príspevok Európskej únie na tento projekt. Ehm, po tom, čo sme našli 100 miliónov z roku 2012 aj na báze vyhodnotenia komisie, vznikla tu potreba 1,2 miliard ďal, nájsť ďalšie záväzné prostriedky. Ja nechcem teraz e, rozoberať všetky jednotlivé detaily na takomto stretnutí tesne pred trialógom. Takže nechcem tu hovoriť o jednotlivých stratégiách, ale chcel by som vás informovať o tom, aká je situácia. My sme sa teda zaviazali k tomu e, v dobrom, dobrej, dobrom, dobrej voli, v dobrom duchu, že budeme viesť trialóg a že pokúsime sa teda dosiahnuť dohodu do konca tohto roku. A potom komisia nám včera poskytla určité nové úvahy z toho by ja som vlastne už v podstate e, dostal tieto informácie asi týždeň predtým na spoločnom rokovaní s komisiou a radou a chcel by som teda poukázať na to, že, by, že celkom neverím, že niekoľko dní po dohode e, v o rozpočte sa nám podarí ešte niečo zmeniť na, e, v rozpočte pre rok 2012. Takže v, tohto, v tomto zmysle si ten návrh komisie negatívnej rezervy 60 miliónov eur e, na rok 2012, toto vidím teraz momentálne ako prakticky nemožné riešenie. E, chcel by som ešte povedať, že bolo tu e, nesprávne vyhodnotenie komisie, pretože táto rezerva bola už aj v rezerve zo všetkých kategórií prakticky. Myslím si, že to bolo zlé mm, vysvetlenie, pretože nie je to celkom tak, čo ako povedala komisia. Potom po druhé návrhy komisie, ktoré sa týkajú revízie prostriedkov z záväzkov z roku 2011 v roku 2012 a 2013, teda aby došlo k navýšeniu kapitole, e, kapitole 1a, e, teda okruh 1a, o 590 miliónov. Nie, prepačte, to bolo 272 e, miliónov z druhého okruhu a proti pôvodnej úvahe teda sa nemala využiť tá marža z okruhu 5 v rozpočte z roku 2012. Ja to považujem za primerané, pretože túto maržu možno ešte budeme potrebovať v priebehu budúceho roku. Potom, čo sa týka okruhu 3A, 25 miliónov proti 26 No, no, a v ďalšej kategórii 3 to bolo e, tiež 243 e, miliónov. Takže toto by sa ešte malo prefinancovať a myslím si, že takýmto spôsobom sa to môže, že môže podariť. Ale čo je ešte stále problematické, je problém tej negatívnej rezervy, návrh 300 miliónov ako príspevok do, do okruhu 1A na rok 2013 e, aby sa takýmto spôsobom využilo to v záväzkoch. A dostávame sa potom do podstaty alebo jadra diskusie, čo vlastne predstavujú tie čísla v tomto okruhu 1A a aké sú vlastne priority a neviem akým spôsobom, či boli priority parlamentu tým spôsobom zohľadnené. Zároveň e, môžeme o tomto uvažovať e, a s týmito 300 miliónmi e, z spoločných podnikov kapitola 1a Takisto je, tam by malo byť dispozícii ešte z ďalších 500 miliónov na joint undertakings, čiže nejaké spoločné podniky. Um, takže finančné plánovanie, keď chceme znižiť o 20 tak na to ale potrebujem potom nejaký skutočný materiál, akým spôsobom tie prostriedky tak v plánovaní finančných prostriedkov, ako vlastne potom majú fungovať tieto joint undertakings, tieto spoločné podniky, pretože týmto spôsobom vôbec o tejto veci sme ani nediskutovali, nie ešte o nej rozhodovali, ale vôbec to treba prediskutovať. A tu je potrebné viesť tak eh, ekonomickú, ako aj politickú diskusiu. K tomu prináleží prináležia ešte dve otázky vo všeobecnej rovine a tie treba zodpovedať. 6,5 miliardy, o ktorých hovorí Rada, do horizontu 2020 e, vlastne rátajú s tým 1,8 miliardy. Takže je otázka, ako bude vyzerať ITER v rámci ďalšieho finančného e, rámca. Rada navrhuje, že ITER by mal byť outsourcovaný Skutočná otázka e, sa e, týka aj riadiaceho aparátu ITERu. A natíska sa otázka, e, či dôjde k určitým časovým odkladom. To 1,3 miliardy do financovania. je to potrebné už teraz, alebo snáď by mohla časť z tejto sumy byť presunutá na začiatok roku 2014. Je to e, skutočne nevyhnutná e, suma z hľadiska e, hospodárenia, z hľadiska otvorenia verejnej súťaže kvôli tomu outsourcingu, alebo ako to teda vyzerá s tou sumou? Je naliehavá už teraz, alebo dá sa to odložiť? A skutočne táto záväzková suma 1,3 miliardy, to je suma, na ktorú ukazujú prstom viaceré členské štáty s mnohými otázkami. A ešte je tu, je tu ďalšia vec. Na zváženie bolo povedané, že z dôvodu e, e, katastrofy v, v Fukušine e, Japonsko nedokáže plniť určité prislúbené dodávky. No a vraj Južná Korea chce vstúpiť do hry a vlastne pokryť časť e, toho, e, príspevku Japonska. E, japonský podiel je 1,9 Vo štvrtok a v piatok bola rada, kde sme sa venovali ITERu To znamená, po e, tej rade o ITERE v pondelok následne expertná skupina japonskej vlády, experti na energetiku, e, bolo to zverejnené v publiko, e, vydávané v Madride aj v Japan Times online. Títo experti tento panel vlády žiada revíziu energetickej politiky Japonska a vyzýva k tomu, aby Japonsko svoj podiel, svoju podporu projektu ITER zrušilo. Aby sa teda Japonsko na tom už nepodielalo. Citujem z textu japonského oznámenia panel a apeloval na vládu Japonska, aby sa e, vlastne pozastavil podiel e, na ITERI e, lokalizovanom na južnom Francúzsku. Konec citatu. No a ďalej sa apeluje v prospech radikálnej revízie a ide vlastne o zrušenie 2,2 miliardy jenov. Čo to znamená pre celkové financovanie ITERu? do toho roku 2013 a pre obdobie po roku 2013. Čo to bude znamenať? Vidíme, že tých otáznikov e, vysí vo vzduchu veľmi veľa, priveľa. A e, musíme e, veľmi jasne a explicitne hovoriť o týchto veciach, ak hovoríme o záväzkoch na, na rok 2011, to by, tie by sme mali odobriť a to by nemalo byť problematické, ale e, čo sa týka, e, čo sa týka prehodnotenia priorít EP, Myslím si, že to je nevyhnutné a vyslovene mám už zlý pocit z, toho, z, tých, z tých financií, ktoré lietajú vo vzduchu ohľadom ITERu. Myslím si, e, že predsedníctvo rady a ďalšie subjekty by nám mali predložiť čísla, pokiaľ dnes pokiaľ nie, na neskôr popoludní, dnes popoludní nedostaneme konkrétne čísla od nich, tak e, skutočne bude e, treba hovoriť o ITERI e, vo viacerých tranžiach, ale vo svetle aktuálneho vývoja financovanie ITERu je u mňa sprevádzané veľkým otazníkom. Ďakujem. Ďakujem, pán spravodajca Goran Ferm. Len niekoľko komentárov v podstate úplne súhlasíme s Reimerom e, k jeho, s jeho postojom. Naša frakcia jasne hovorila, že podporujeme projekt ako taký, ale musím povedať, že s tým, čo sa deje v súčasnosti, možno táto podpora je trošku taká neistá, ale sú tam sklzy, nejasné predpovede, pokiaľ ide o skutočné náklady a teraz stiahnutie Japonska z projektu a tak ďalej. Uh, je tam čoraz viacej otázok, takže to je prvá vec. Druhá vec, je jasné, že sa nemôžeme zaviazať nájsť riešenie, ktoré zaangažuje rozpočet na rok 2013. Dokonca nemáme ani spravodajcu, ani prvé diskusie k rozpočtu 2013 neboli. Je to nemožné, je to politicky nemožné, ani právne to zrejme nie je možné sa k niečomu formálne zaviazať na rok 2013. Po tretie, návrh na opätovné, opätovnú distribúciu FP7. Vždy to bola veľká otázka pre nás, ale teraz je to už presnejšie. Peniaze pôjdu z tých spoločných e, projektov. To bude ešte kritickejšie. Toto sú jasné priority Európskeho parlamentu a E, spoločenstva výskumu. Včera som to povedala na stretnutí koordinátorov, že jeden z našich bývalých kolegov, pani Lina Elk, e, z ALDE, z ITRE, teraz je švedskou ministerkou priemyslu a teraz e, hovorila ohľadom čisto leteckého priestoru. Môžem vám povedať, že jednoducho ona tam urobí rozruch ohľadom odklonenia prostriedkov z týchto spoločných projektov smerom k ITRE. Pre mňa je to politicky nemožné, čiže máme veľa dôvod byť veľmi kritický počas dnešného trialogu. Ďakujem, Goran. Ann Jensen. Áno, aj ja by som chcela reagovať na to, čo povedal pán Ferm. Jeho vyhlásenie eh, je jasné aj ohľadom bývalej členky ALDE, švedskej ministerky, ktorá má reagovať na niektoré otáz- návrhy, ktoré boli predložené. Zdá sa, že otázkou je rozsah podpory k tomuto projektu na zajtra. Mali by sme teda stiahnuť našu podporu k projektu, ktorý e, sa bude realizovať už čoskoro k niečomu, čo je neisté, k niečomu, čo môže o 20 rokov priniesť nejaké výborné výsledky pre nás e, je podpora pre projekt e, ITER, ale musíme nájsť riešenie. Financovať veci tak, aby sa neohrozil rámcový program pre výskum a vývoj, aby sme teda mohli podporiť to, čo povedal Reimer. Máte úplnú podporu pre vašu stratégiu a my dúfame, že sa nám podarí nájsť týchto 300 miliónov iných, iným spôsobom, z iných zdrojov. Podľa mňa by bolo dobré, ak by sme túto tému mohli uzavrieť do konca roka. Je to dôležité aj pre ITER mať istotu ohľadov zdrojov, ktoré existujú, takže sa môžeme pokúsiť nájsť prostriedky vtedy, keď budú potrebné. Je to rok 2013, musíme mať jasno aj v programoch a musíme zaistiť financovanie, ktoré bude priateľné pre všetkých hráčov aj pre naše priority v rámcovom programe pre výskum. Ďakujem. Áno, pán predseda, zdá sa, že ja som možno v inom svete alebo v iných diskusiách, ale uh, Mm, je tu tento problém skutočný a jasný. Takže keď to berieme ako, že to je európsky projekt, ja viem, že ja som povedal to už aj predtým a vy ste to tiež zapakovali, za čo som e, vďačný. Jednoducho tento projekt jednoducho aj tak postupne bude odfázovaný a všetko, čo sme tu urobili za posledné roky, aby sme boli eh, v európskej fúzii lídrami, tak eh, napokon to všetko povede nikam a nezískame z toho ten prospech, prospech, ktorý sme chceli, či už z toho samotného výskumu, alebo z toho, čo nasleduje potom. Takže keď budete eh, mať tento trialóg, to môže byť dlhodobé myslenie Reimera, ale je tu skutočne reálny problém, reálny reálnych inštitúcií, e, e, reálnych ľudí, reálna inštitúcia, takže jednoducho zostaňte nohami na zemi a zabezpečte, aby boli európske záujmy vzané do úvahy správnym spôsobom. Merci, James. Ďakujem, James. Tak to aj bude. Ďakujem vám. Tie veci vyzerajú jasne. Pripomínam, že pri príležitosti zmierovacieho konania, pokiaľ ide o problém, ktorý uh, spomenul teraz James, problém pokračovania činnosti JET a právny základ nie je spojený s tým, čo skúmame my teraz. Právny základ je iný text, je tam iný postup v iných parlamentných výboroch a v iných e, zloženiach Rady ministrov. Právne je to rozhodnutie Rady. My sme dali jasne najavo oficiálne, ja som to povedal, e, v posledných minútach zmierovacieho konania, že parlament musí vydať stanovisko, my sme boli za a chceme, aby JET pokračoval. Dodávam, že Nezávisle na výsledku trialógu sme do rozpočtu na rok 2012 dali 479 miliónov eur na ITER. Takže to, čo bolo naplánované na začiatku podľa finančného programovania, plus 100 miliónov eur, to je taký prvý krok smerom k tomu, aby sme sa dostali na výšku miliardy, miliardy 300 miliónov čo by malo korešpondovať s nákladmi a e, parlament rokoval e, parlament to stojí 8 miliónov eur nasadenia, to zvyšok sa financuje buď z pružnosti alebo inak. A počas zmierovacieho konania sme sa zaviazali písomne, že, všet, že budeme implementovať všetko možné, aby sme našli do konca roka riešenie tých zvýšených nákladov, bez ďalších podrobností. Dnes čelíme situácii, kedy k ITERu zdá sa je väčšina za pokračovanie tohto projektu alebo hľadania riešenia v rámci rozpočtového výboru. Zdá sa to takto, ale rada to žiada. A preto od začiatku rokovania o rozpočte 2012, a to sa nám aj podarilo, sme chceli rozdeliť tieto dve témy, ktoré rada chce zachovať v jednom rokovacom balíku. Rozpočet 2012 je vyriešený. Môžeme sa teraz venovať ITER. A k, k tomuto máme pozitívne stanovisko, ale rada niečo žiada a ak niečo rada chce, tak musí zaplatiť v úvodzovkách. Musí ukázať, ako jej na tom záleží. A pre nás je jasné, tak ako povedal spravodajca, že nebudeme otvárať rozpočet na rok 2012, ktorý sme práve uzavreli. A nevidíme dôvod, prečo by sme súhlasili s opätovným nasadením v roku 2013, čo by bolo v protiklade s výsledkom hlasovania e, v roku 2000, na rok 2012. A toto by spochybnilo výskumný program. Niektorí, ktorí sú v 7. rámcovom programe, niektoré projekty, ktoré nie sú v rámci spoločných projektov. V podstate ide o výskumné činnosti v oblasti energetiky, tak ako Clean Skies, Cesar a podobne. Čiže politicky sa mi to zdá nepriateľné pre Európsky parlament. Göran spomínal otázku samotného princípu príjmania rozhodnutí k rozpočtu 2013, opätovného nasadenia prostriedkov. Keď zmeníme rámec e, a finančný výhľad, máme priestor zmeniť vynakladané prostriedky na ďalšie roky a právny argument by sme možno nemali dávať do popredia, ale ten politický argument je veľmi silný. Takže takto to vyzerá, takto začneme trialog a uvidíme, aké budú návrhy komisie a rady. Milí kolegovia, ďakujem pekne aj spravodajcovi a predtým, ako budeme hlasovať, navrhujem, aby sme dali slovo Helge Trupel. Vy nám predstavíte bod pána Alfonsiho. k dohode o rybolove. Guinea-Bissau. Nie, vy to nemáte prezentovať. Problémom je to, že asistentka, ktorá to pripravuje, práve odišla, pretože sme nevedeli, kedy sa o tom bude hovoriť, takže momentálne nie som pripravená, prepačte. Dobre, takže to necháme, necháme e, ryby v Guinea-Bissau na pokoji. Prejdem, ideme hlasovať. Uh, alors, vous me donnez le dossier. On commence par... Euh, Navrhujem, aby sme e, začali hlasovanie. Donc, euh, rapport... Takže správa číslo št- bod číslo 14 Donia, opravný rozpočet číslo 6. Poprosím o hlasovacú tabulku. Sidonia, chcete e, vysvetliť vaše pozmenujúce návrhy po zmierovacom konaní? Sidonia, máte slovo. Kolegovia, chcem požiadať... because... Požiadala by som vás o pozornosť, pretože prebehli niektoré diskusie na poslednú chvíľu a viedli k určitému návrhu na ústnej, ústny pozmeňujúcemu návrhu, ktorý dúfam, že ste obdrželi a chcela by som k tomu uviezť niekoľko slov na vysvetlenie, že o čo v tomto ústnom pozmeňujúcom návrhu ide. Ide predovšetkým o to, aby sa presunul mm, úvodné ustanovenie F pred D. Je to preto, lebo my sme už mali transfer DEC 34 takže bolo by dobre, keby sme to spomínali skôr. Potom v úvodnom ustanovení F nahradiť slova where is those needs eh, s textom is some payment needs a potom zase eh, text all needs not covered, teda všetky potreby, ktoré nie sú pokryté dohodou DAP 6, teda 1242 eh, miliónov nahradiť textov, ktorý je relevantnejší, e, čo, naj, čo najviac e, potreby, ktoré neboli pokryté e, DAP 6 v sume 1047 miliónov. Toto si však vyžaduje oddelené, alebo oddelené hlasovanie alebo hlasovanie po častiach a ja ako spravodajkyňa nie som proti hlasovaniu za prvú časť, takže by som požiadala, aby ste podporili aj druhú, druhú časť. Ďakujem. Takže tento ústny pozmaňujúci návrh eh, Nahradiť prvky pozmaňujúce návrhu číslo 1. Goran Ferm žiadal slovo. Už pán predseda, s týmto vysvetlením spravodajkynie my stiahujeme teda tú našu prvú časť a môžeme hlasovať úplne z navr- podľa, e, tak, ako navrhová to spravodajkynia. Výborne, žiadne ďalšie žiadosti o slovo, takže dáva nám hlasovanie. Pozmenujúci návrh 1 e, zmenený ústnym pozmenujúcim návrhom spravodajkyne. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto zdržal sa? Dva, dvaja sa zdržali, traja. Takže schválené. Číslo 2. E, so súhlasom spravodajky niekto je za, proti, zdržal sa, dvaja, schválený. A prepačte, dvaja proti, nikto sa nezdržal. Číslo 3, rovnaký autor, kto je za, proti, zdržal sa, nikto, schválený, 4 za, proti, zdržal sa, záverečné hlasovanie za, proti, 5, zdržal sa, v poriadku, čiže Opravný rozpočet číslo 6 je schválený s týmito návrhmi, pozmeňujúcimi návrhmi. Teraz prejdeme k Izabel Duran, žiadali ste o slovo? Pán predseda, Chcem sa vrátiť k bodu, ktorý sa týka Gineji. Moji kolegovia tam nie sú, ale môžeme to urobiť teraz, alebo ešte sme nekončili hlasovanie, hovorí pán predseda, potom to urobíme. Takže navrhujem, aby sme prešli na správu Barbara Matera, Grenotu. Ťažká téma, Pripomínam, že na začiatku po diskusiách a po hlasovaní, ktorý bolo také zmetočné, rozpočtový výbor zamietol použitie fondu na prispôsobenie sa globalizácii v prípade Renault Tento, túto tému sme znovu oživili v trialógu. Počas trialógu Rada a komisia zdôrazňovali, že parlament a európsky rozpočet musí znovu preskúmať e, túto tému vzhľadom na nové rozhodnutia vo Francúzsku, ktoré prijala francúzska vláda, vyhláška, ktorá bola zverejnená aby sa vyriešil aspoň čiastočne problém niektorých zamestnancov Renaultu, ktorí nemali k dispozícii e, európsky plán pomoci, e, plán spoločnosti Renault tiež nie, takže navrhol som, aby sme to znovu preskúmali, aby sme znovu hlasovali. Takže správodajkyňa pripravila pozmenujúce návrhy a viacerí z vás ich pripravili. Takže Dávam to teraz na hlasovanie, dúfajúc, že tentokrát sa nám podarí hlasovať v jasnejších podmienkach a osobne dúfam, že to prejde. Číslo 3, pozmeňujúci návrh číslo 3, pani Grelie, pán Darden, v dvoch častiach prvá časť, spravodajca je za, kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto, zdržal sa. Výborne. Druhá časť, Spravodajkyňa je proti, kto je za? Zelený proti? Zvyšok dúhy, takže zdržal sa niekto? Druhá časť sa zamieta. Pozmeňujúci návrh číslo 4. Spravodajcovia sú proti. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Väčšina je proti. Zamieta sa. Kompromisný pozmeňujúci návrh veľké A. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. A teda 5 odpadáva. Pozmeňujúci návrh číslo 6. Spravodajca je proti. Kto je za? Budeme to musieť spočítať. Proti? Kto sa zdržal? Nikto? Zamieta sa. Číslo 7. Kto je za? Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Taká istá väčšina zamieta sa. Číslo 8 ďalší autory a tu spravodajca je za. Kto je za? Proti? Taká istá väčšina, ale naopak. Takže schválený číslo 9. Pani Greli je, správodajca je proti, kto je za? Proti. 10. Pán Alvaro, kto je za? Spravodajca je za, kto je za? Proti? Iba socialisti. Čiže je schválený. Číslo 11 socialistov, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Držal sa. Zamieta sa. Jedna Alvaro. Spravodajkynia je proti. Kto je za? 6 proti. Zamieta sa. Pozmeníci návrh číslo 2. Pani Grelie odpadáva, keď sa e, jednotka schváli. Takže dávam to na hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Tá istá väčšina. Zamietnutý. Záverečné hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Socialisti. A zelený, prepačte. A, a James. <laughs> James. Zdvíha ruku, ale pod stolom. Hm, na to treba dobré oko. Dobre, ďakujem vám. Takže schválený, správa je schválená, blahoželáme spravodajkyni a ďakujem všetkým frakciám za to, že spolupracovali, aby sme dosiahli výsledok, e, ktorý každý sa sám rozhodne, ale ja sa teda ako predseda rozpočtového výboru teším. No a teraz máme druhú správu pani Matera. pretože fond sa nezaoberá iba Renaultom. Pokiaľ ide o Portugalsko, Norte Centro, um, taktiež sa to týka automobilov. Takže odsek 1, pozmenujúci návrh 2, liberálov, správodajkyňa je za kto... Prepačte. Máte nejaké problémy? Môžete hlasovať o Portugalsku? Bohužiaľ, rečník hovorí bez mikrofónu. E, Zrejme nemá kartičku, takže využijeme to, hovorí tam predse- pán predseda. Vy ste asi prepustiť vašich zamestnancov. Takže Portugalsko. Pozmienujúci návrh číslo 2. Spravodajkyňa je za, kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválený. Trojka, spravodajkyňa je proti, kto je za? Autory proti. Všetci ostatní, zdržal sa, zamieta sa. 4. Spravodajkyňa je proti, kto je za? Proti? Musíme to spočítať. Všetci máte kartičky? Tak môžeme začať. Fungujú nám hlasovacie zariadenia? Áno, zdá sa, že fungujú. Tvrdte mi, či môžem hlasovať, ak sú EPP príliš početní. Ešte nikto nehlasoval. Už všetci hlasovali? Dobre, ja som ale nehlasoval, tak čo mám hlasovať? Som ako Goran. Dobre. Končím hlasovanie. 15 za, 19 proti, zamieta sa. Takže to bola štvorka. Číslo 5, tí istí autory, ale spravodajkynia je za. Kto je za? Proti. Socialisti zdržala sa schválený. Číslo 1, tí istí autory, spravodajkynia je proti. Kto je za? Centrum proti. Extrémy. Zdržal sa. Zamieta sa. Záverečné hlasovanie, kto je za? Zdržal sa. E, teda proti, pardon. Zdržal sa. Schválený. Takže toľko k Portugalsku. Blahoželáme spravodajkyni. A teraz e, pre Barbaru sa to skončilo. Barbara, teraz nám môžete predstaviť e, tie dokumenty, o ktorých dnes nebudeme hlasovať, ale ktoré ste nemohli prezentovať včera veľmi stručne a potom budem pokračovať v hlasovaní. Budem veľmi stručná a vás aj prekvapím, e, pán predseda. Chcela som informovať kolegov o talianskom prípadom, veď e, Taliansko bolo jednou z posledných štátov, ktorý využil ten fond. A to je celkom e, zaražujúce. Je, ide o 3,92 miliónov eur pre 520 e, pracovníkov, ktorí robia v stavebníctve v Trento a v Bolcane. 322 podnikov pod to spadá. O tomto sa bude hlasovať e, v rozpočtovom výbore 5. decembra. No a potom samozrejme aj na decembrovej plenárke. To je všetko, čo som chcela k tomu povedať. E, pretože portugalskú vec sme už preberali, čiže bola som veľmi stručná však. Merci, madame le rapport. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Teraz navrhujem, aby sme prešli k správe pani Vertman. To sme odložili už dvakrát. A teda musíme hlasovať teraz pani spravodajkyňa. Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi stručná. Chcem sa poďakovať za veľmi konštruktívnu a dobrú spoluprácu s kolegami. Pozmenujúci návrh číslo 12 ja odporúčam pozitívne zahlasovať zaň. Ďakujem. V poriadku, takže je to pozmeňujúci návrh Kozolino. Pozitívne hlasovanie. Nebol stiahnutý a spravodajkyňa má pozitívne stanovisko. E, teda nie, tak to hovoril môj hlasovací zoznam. Dobre. Takže začneme. Socialisti, máte hlasovacie zoznamy? Áno. Takže číslo 4. Spravodaj je za. Kto je za? Proti. Overíme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Monika hlasuje postojačky. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. tak ako to vyzerá. 21 za 13 proti, štvorka je schválená. Číslo 24, pani Carvalho za, ktorý je čiastočne kompatibilný so štvorkou, o ktorej sme práve hlasovali. Spravodajkyňa je za, kto je za? Proti. Traja proti. Zdržal sa? Schválený. Peťka. Pani Vertman, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Šeska. Pani Vertman, kto je za? Proti? Elektronicky to skontrolujeme. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 21 za 13 proti schválený. Sedem, pani Vertman, za, proti, liberáli, zdržal sa, schválený, 20, Hartong, spravodajkynia je proti, kto je za, Nikto nebráni pán Hartmana. Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 21. Pán Paxa, spravodajkynia je proti. Kto je za? Nikto. Proti? Zam, zamieta sa. 22. Paxas. Je niekto za? Nie. Zamieta sa. 23. Paxas. Ten istý výsledok. 8. Vertman, spravodajkynie. Kto je za? Ako je postoj PP e proti? Elektronická kontrola. K osmičke otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 12 za 22 proti, zamieta sa. Pani Paksas, ospravedlňuje sa pán predseda. nie je nejaký transexuál. Pre mňa je to krstné meno ako mm, mužské, alebo teda poslal svoju manželku, aby hlasovala za neho. Dobre, takže mm, kompromis jedna Vertman, kto je za, proti, traja, zdržal sa, schválený.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 Proti? Musíme to overiť elektronicky. Končím hlasovanie. Mám tu. Fotografie <laughs> pána Paxa. Takže k tomuto návrhu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 musíme to dať hlasovať, pretože 17 bola zamietnutá. Kto je za? Proti? Radšej to overíme. Myslím, že je väčšina za, ale overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 21 za 16 proti. Takže schválený. 18. Musíme o ňom hlasovať, pretože je čiastočne pokrytý 17. Tá bola zamietnutá. Spravodajkynia je za, kto je za. Proti. Zdržal sa. Schválený. Devetnáct. Louis Greš, spravodajkynia je za. Kto je za? proti, zdržal sa, schválený, iba EPP je proti. 3. Vertman a spravodajkyňa je za, ale je pokrytý 19, takže záverečné hlasovanie, kto je za? Proti. Zdržal sa. Nikto nebol proti. Zdržal sa. Nikto sa nezdržal. Jednohlasne, pani Vertman, to je triumf. Blahoželáme, pani Vertman. Takže teraz nám zostávajú prevody. Helga. Merci, monsieur le président. On the transfers. Tým transferom požiadavka na transfer, alebo to preformulujem. Máme dokopy 12 transferov, o ktorých budeme e, hlasovať a obávam sa, že musíme e, pekne e, po jednom si to prejsť. Začnem C6. Je z EP a ide o 800 tisíc eur z Contingency Reserve pre E, externé služby, ostatné e, preklady a prepisy. Opodstatnenie týchto transferov sú zvýšené potreby e, prekladov. Možno administratíva parlamentu nám vysvetlí, čo poviedlo k tejto potrebe. Je tu niekto, kto by to dokázal zdôvodniť? ak to nedokáže nik zdôvodniť, tak môžeme to odložiť, pretože znižujeme náklady na preklady. Máme tu niekoho? Áno, hlasí sa tu niekto z administratívy, takže nech sa páči, odpovedajte na tú otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako všetci vieme, servis eh, prekladov nekontroluje počet strán na preklad. Eh, to závisí od rozličných pravidiel. Takže konštatovali sme v 8 prvých mesiacoch navýšenie o 34 objemu e, prekladov a to nás privádza k tejto e, k tomuto predbežnému deficitu, ktorý vidíme, ak tam nedáme tých 800 tisíc eur. Madame la rapporteure. Pani spravodajkyňa. Ja eh, odporúčam hlasovať za. Eh, Takže k tomuto prvému prevodu, kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Schválený. Ďalší prevod, pani spravodajkyňa. I... Ďalšia položka sa týka návrhu modifikovať eh, plán, čo sa týka supervízora za ochranu dát ide o prevod postu, permanentného postu do inej mzdovej kategórii, pretože ide o to, že došlo e, k uplatneniu certifikačného e, procesu v rámci e, personálneho poriadku. Ja navrhujem podporiť tento transfer. Ďakujem vám. Kto je za tento prevod? Začneme, teda kto za ktorý je spravodajkyňa za, proti. Čiže bol schválený. Ďalší prevod. Ďalej máme transferovú požiadavku ECOSOKu. Eh, EKOSOK by chcel previesť 52 551 z kapitoly eh, budovy a, eh, a súvisiace náklady na rozpočtovú položku telekomunikácie týkajúce sa pilotného projektu s názvom Telepráca. práca myslím, že to podporíme. Ďakujem, takže e, prevod smerom k ekosoku, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený jednohlasne. Budeme pokračovať pani spravodajky. Ďalej, výbor regionov e, predložil 5 požiadaviek na transfer. E, pri prvom transfere 300 72 tisíc eur z viacerých rozpočtových položiek, aby posilnilo svoju položku expertízy a štúdie. Zdôvodnenie je toto potrebné vzhľadom na rozšírenie kompetencie výboru regiónov e, v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. Áno, tento výbor má novú oblasť a to je energetiku a musí prehlbiť svoju expertízu pre ďalších 5 oblastí. Keďže táto požiadavka bola zamietnutá pri vyjednávaní rozpočtu na rok 2011 a ja mám isté pochybnosti, pretrvávajúce pochybnosti, ale pokiaľ je tu zástupca výboru regionov, tak mohol by sa vyjadriť e, e, pán predseda. Už minulý rok sme e, odmietli túto vec. Myslím, že to by mohlo mať určité dopady aj na súčasné rozhodnutie. Je tu niekto za výbor regionov? Takže medzi kolegami. Je tu niekto, kto zastupuje náš výbor regionov? Pán Kronbeck vy zastupujete výbor regionov. Môžete reagovať na otázku e, našej spravodajkyne? Dobré ráno. Áno, správne bolo uvedené. V, v rámci e, rozpočtovania 2011 naša požiadavka na zvýšenie finančných prostriedkov v rámci tejto rozpočtovej položky to bolo zamietnuté a už počas prvého čítania E, vlastne nebolo, e, nebolo možno sa k tomu vrátiť, e, preto sme vlastne museli nejako pretrpieť toto krátenie prostriedkov v rámci rozpočtu 2011. Zdá sa však, že by sme dokázali nájsť túto sumu tým, že urobíme transfer z iných z iných rozpočtových položiek, pretože stále máme projekty, ktoré treba realizovať a zdá sa nám, že by bolo škoda ich nerealizovať. Takže poďme hlasovať. Um, Derek Vogen, ďakujem, pán predseda. Ako povedal kolega z, regio, z výboru regionov, boli tam ťažké finančné okolnosti v tejto dôležitej e, položke. Boli tam škrty a teraz sa identifikovali ďalšie oblasti, kde môžeme usporiť, aby sme financovali oblasti, kde sa vyžadujú prostriedky. Myslím, že by sme to mali uznať a preto by som bol za tento prevod. Ďakujem vám. Pani spravodajkyňa? Yes, um, I... Vzhľadom na tú skutočnosť, že som e, požiadala o vyjadrenie niektorých kolegov, e, vyjadril sa tu len jeden z vás a jeden zo zástupcov výboru regionov som za túto požiadavku o transparentnosť. Výborne. Takže na základe odporúčaní spravodajky niekto je za tento prevod, proti zdržal sa schválený jednohlasne. A teraz tu máme iba súdny dvor. Nie, myslím, že ešte sú štyri ďalšie. Takže navrhujem, pán, spravodaj, pán predseda, aby sme ich riešili unblock. Ďalší prevod sa týka posilnenia rozpočtového riadku mimo e, systémov v súvislosti s, e, so softverovými systémami, ale 200 tisíc eur, e, potrebná expertíza, aby sme e, vypracovali nový intranet, e, tiež telepráca, 37 499 eur z rozpočtového riadku, poistenie budov do nákupu softveru a potom výbor regionov by chcel navýšiť svoj rozpočtový riadok mimo softwarových systémov o 192 tisíc eur, aby sa financovali dva IT projekty. A na záver výbor regionov žiada, aby sa posilnil rozpočtový riadok pre konferencie a stretnutia o tisíc 125 tisíc eur, prostriedky, ktoré sú potrebné na zorganizovanie 5. Európskeho samitu regiónov a miest a toto sú dôvody, prečo by sme mali Proti. Takže dávam hlasovať o štyroch ďalších prevodov pre výbor regionov. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválený jednohlasne. Pani spravodajkyňa. A teraz prechádzame k súdnemu dvoru. Súdny dvor predložil tri požiadavky na transfery tieto transfery majú zabezpečiť zálohovú platbu 3 milióny eur v súvislosti s transferu číslo 5 950, prospekt transferu číslo 6 a 2500 e, e, súvisiace s transferom číslo 7, čo sa týka e, nájmu a kúpy budovy, je snaha znížiť finančnú záťaž E, ktorá by sa prenášala na ďalšie ruky. E, je jasné, že súdny dvor si uvedomuje rozpočtové obmedzenia na úrovni členských štátov a preto ponecháva rozhodnutie o transferoch na nás. Ide o financovanie budovy e, súdu z krátkodobého a strednodobého hľadiska. Vzhľadom na súčasnú situáciu v ekonomike EÚ ja odporúčam pozastaviť tieto transfery Ide o úhrnú sumu 5,4 milióna eur. Čiže negatíve odporúčania z mojej strany. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Kto je za tieto prevody? Áno. Pán predseda, ak spravodajkyňa súhlasí, potrebujeme analyzovať tento problém a odporučil by som, ak by súhlasila, aby sme odložili toto hlasovanie. správneho hľadiska môžeme, máme čas do 5. decembra. Takže môžeme odložiť toto rozhodnutie do budúceho stretnutia. Spravodajkyňa súhlasí? Áno, pre mňa je to v poriadku, môžeme to urobiť 5. Dobre, takže pre súdny dvor to prerušíme. Súd vydá svoj rozsudok na našom ďalšom stretnutí. Takže toľko k prevodom ostatných inštitúcií. A teraz prejdeme k prevodom pre rozpočet komisie a slovo dávam Sidonii. Tam má veľa prevodov, možno, že niektoré z nich by sa mohli odhlasovať unblock, e, vy nám to poviete. Ďakujem, práve som mala krátke konzultácie s Barbarou Mat. Um, deck 28. K deck 28, si myslíme, že to je ešte príliš skoro, o tomto dnes ešte rozhodovať nemôžeme. Asi až na budúcej schôdzi. Takže teraz, čo sa týka deck 39, ten je pri, sa týka Európskeho globalizačného fondu, teda Portugalsko. O tom sme práve teraz hlasovali, takže ja by som hlasov, odporúčala hlasovať za tento transfer. V poriadku, takže to by malo byť odhlasované od častia, po častiach. Kto je za? Portugalsko. Pr- proti? Portugalsku? Pán Bokroš je proti nie Portugalsku, ale prevodu. Zdržal sa? Ďakujem. Jeden sa zdržal. Takže 37 je schválená. Ostatné prevody, Sidonia? When we had the committee... Keď sme mali stretnutie výboru naposledy, ja som bola za hlasovanie v e, e, niekoľkých transpresunov unblock, ale teraz by som skôr bola za to, by sme hlasovali od nich e, individuálne, pretože niektoré z nich sú dosť veľkými politickými témami a nie je to možno, že by mal niečo proti niektorých poslancov alebo budú proti. Takže 43 je malá suma, pol milióna týka sa rybárskych výrobkov, takže tam sa zvyšujú príspevky pre medzinárodné organizácie. Bola tu nejaká tendencia v poslednej dobe, že EÚ platí nižšie členské poplatky v medzinárodných organizáciách. A neviem, aký je k tomu dôvod. Samozrejme, vždy sa tešíme, keď môžeme platiť nižšie členské. To je jasné, ale možno by bolo zaujímavé dozvedieť sa od komisie, lebo som videla aj niekde i v niektorých iných organizáciách, že EÚ platí menej za členstvo, takže v zásade som za hlasovanie DAC 43, ale keď e, komisia by mohla vysvetliť túto všeobecnejšiu otázku, bolo by to asi zaujímavé vedieť. Ďakujem, Sidonia. Komisia, máte už, e, môžete už dnes odpovedať ústne? Áno, pán predseda, dôvod e, Dôvodom sú rozličné výmené sadzby, ktoré sa uplatňujú v príspevkoch do medzinárodných organizácií a tu bol určitý zisk, ktorý bol spojený s výmenými kurzami, čiže preto sme platili menej v príspevkoch. E, takže nech žije silné euro. Poplatky sú kalkulované v dolároch do medzinárodných inštitúcií, predpokladám. Takže na základe tohto zaujímavého upresnenia, kto je za tento prevod, ďakujem proti. Zdržal sa? Izabel nemá rada ryby. Ale sme za. Takže 43, teda 44. 44 sa týka posilnenia um, o 15,3 v záväzkoch a 1,7 miliónov v platbách. To sú dva programy SIP na podporu konkurencieschopnosti inovácie. To sú je poskytnutie kapitálu rizikového pre malé a stredné podniky a peniaze pochádzajú z rôznych rozpočtových položiek, ktoré, ktoré sa týkajú implementácie. Ja som sa, kde, kde bolo nedostatočné čerpanie, ja som sa dívala, že prečo tomu tak bolo Viac menej je to spôsobené určitými oneskoreniami alebo meškaniami projektov, taktiež neskoro podali prihlášky o granty, takže o tomto sme diskutovali už aj predtým. Na konci roka zrejme komisii dojde, že niektoré dohody pravdepodobne sa nesplnia alebo nenaplnia. Ja tu nevidím žiadne vyslovené problémy s týmto zníženiami, pretože prakticky je to pre nás e, priorita, e, program pre schopnosť a inovácie, takže ja by som bola za prijatie tohto transferu. Ďakujem pekne. Vidím, že medzi riadkami, ktorými sa bude e, kde budú transfery, je riadok, ktorý sa volá Beres. Takže kto je za tento prevod? Kto je proti? Udržal sa. Prevod 45 bol schválený. 46 pani spravodajkyňa. Transfer 46 is linked to fish... 46 sa tiež týka medzelnej dohody o rybolove, v tomto prípade z Guineou-Bissau. A ja by som sa chcela dozvedieť od spravodajcu, ktorý má na starosti dohody v otázkach rybolovu, aká je tam dohoda, pretože podľa mňa, alebo pokiaľ ja viem, voči tomu neboli výhrady, pretože momentálne už boli protokoly asi podpísané, čiže teraz ide o to, aby sa prešlo z rezervy na skutočný riadok. Je to tak, takže ten problém sme mali už v minulosti. Protokol sa uplatňuje každom prípade je potrebné zaplatiť. A teraz e, pani Duran ma kontroluje. Správa Alfonsi rozhoduje o ďalšom vývoji udalostí, ale to, čo sme dlžní, musí byť zaplatené, čiže je legitimné dávať hlasovať o prevode dnes, bez toho, že by sme čakali na hlasovanie o správe Alfonsi. Izabel, súhlasíte s touto analýzou? Uh, čiastočne a môžeme hlasovať pro, potom. E, po môžeme to robiť aj predtým, a logicky by to tak bolo, môžeme to robiť aj potom. Takže urobme to hneď. Kto je za Gina Bissau? Proti? Zdržal sa? Schválené jednohlasne. A samozrejme, to neovplyvňuje naše hlasovanie o správe pána Alfonsi. 47 spravodajkňa. 47 sa týka slavného prípadu sporu medzi radou a ostatnými inštitúciami o úpravách miest na roky 2009 až 2010 a tento transfer má pokryť eh, extra náklady na tieto eh, mzdové úpravy pracovníkov komisie. Prostriedky pochádzajú z rôznych nevyužitých prostriedkov, v rámci toho aj rôzne administratívne náklady, osobitne ušetrené z tlmočníkov, ktorí sú na voľnej nohe. Takže tento transfer je, spadá pod spolurozhodovanie a spadá pod administratívne náklady. Je to tak, takže sa navrhuje akýsi zber z viacerých riadkov. Kto je za tento prevod? Ďakujem. Proti? Zdržal sa. Schválený jednohlasne. 49, pani spravodajkyňa. Uh, I, I think it's a very important... Myslím, že toto je dôležitý transfer, ktorý sa týka humanitárnej pomoci suma je 33,9 miliónov eur z záväzkoch a 20 v požiadavkách na humanitárnu pomoc napojenú na alebo súvisiacu s záplavami v Pakistane. Možno, že si pamätáte tie záplavy. Ešte stále je potrebné nájsť peniaze na tie záväzky, ktoré, ku ktorým sa EÚ zaviazala, že im pomôže. odkiaľ pochádzajú prostriedky z rezervy na naliehavú pomoc, núzovú pomoc. A chcela by som povedať, že keď toto schválime, tak tým pádom už absolútne vyprázdnime túto rezervu, ale už je koniec roku, tak musíme dúfať, že už novým katastrofám nedôjde a ak dôjde, tak eh, budú sa môcť potom odfinancovať už od 1. januára 2012, takže ja by som to asi mohla schváliť ten transfer číslo 49 na humanitárnu pomoc v Pakistane. Moc. Ďakujem. Takže ešte pravod pre Afriku, kto je za, proti, zdržal sa, jeden sa zdržal. sa modliť, aby nedošlo k žiadnej prírodnej katastrofe do konca roka, alebo rozhodnutie tohto výboru zabráni akýmkoľvek katastrofám, pretože inak nám komisia navrhne prevody, ktoré budú komplikovanejšie. Takže info 2 a 3. Čo toto je iba na, informa- na informovanie, pretože to je menej prostriedkov z um, rozpočtových eh, prostriedkov, ale chcela by som zdôrazniť, že jeden transfer je z fondu mm, pre rybolov, aby sa presunulo na riadok pre dohody pre medzinárodné dohody v oblasti rybolovu a jeden je prevod, presun z kohoznej politiky, cieľa číslo 1 na IPAD. Ja tieto transfery považujem za absolútne technické, či také odborné a neviem, či o tomto vôbec môžeme hlasovať. Myslím si, že je to pre nás hlavne pre navedomie, že čo, to, takéto presuny boli. Áno, je to pre informáciu, toto je manevrovací priestor komisie, keď má niekto niečo proti, tak môžeme prípadne revidovať túto pozíciu. Nie je to tak, takže bereme na vedomie to, že tieto dva prevody urobila komisia. Ďakujeme komisii za to, že nás informovala. Týmto sme skončili hlasovanie. Ďakujem pekne, pracovali sme dobre. A teda teraz sa vrátime k rýbám z Gvinea Bissau. A keďže tu nie je pán Alfonsi, tak Izabel Durán nám predstaví túto správu. Áno, ďakujem. Je to dohoda, ktorá sa týka rybolov, hoci ja nemám rada ryby. Asi 1800 tón rýb predstavuje 7 miliónov 500 tisíc eur, čiže Týka sa to rybolovu a administratívnych výdavkov. Nie sú tam zvláštne problémy. Parlament musí schváliť alebo zamietnúť túto vec, takže navrhujem, aby sme podporili túto dohodu, hoci tento, táto žiadosť prichádza neskoro, začalo sa to 16. júna 2001. Vieme, že Gvina mm, Bissau má určité problémy so správou verejných prostriedkov, takže musíme byť veľmi bdeli, musíme to kontrolovať, ale nič menej, myslím si, mali by sme schváliť e, túto vec pre e, výbor pre rybolov. Ďakujem pekne. Takže hlasovanie bude veľmi jednoduché, pretože návrh stanoviska obsahuje iba jeden e, odsek záveru a tu sa odporúča schválenie, takže iba dve hlasovania k tomuto odseku, k odseku a záverečné hlasovanie. To znamená, že tí, ktorí nie sú, nesúhlasia s odporúčaním, by mali hlasovať proti. A ak sa odporúčanie zamietne a stanovisko bude takto schválené výborom, tak potom schválime stanovisko pretože odporúčime zamietnutie dohody. Bude to jednoduché hlasovanie, uskutoční sa 5. decembra. Budú tam informácie e, výboru pre e, rybolov, ten bude hlasovať v januári a plénum vo februári. Ďakujem vám, v rámci bodu rôzne nemáme nič, končím schôdzu.